E, tá vál návrhu všeobecného rozpočtu a predloženie pozície rady k návrhu všeobecného rozpočtu. V rámci tohto nebudeme mať e, spontánnu rozprávu k HDI, takisto nie sú v týchto rozprávach ani možnosti použiť modrú kartu, takže to sú len e, rečníci, ktorí sú na zozname, budú, budú môcť vystúpiť. A teraz na, za radu dám hneď slovo pánovi Zanetimu. Nech sa páči, máte slovo signor presidente onorevoli deputati signor commissario Pani predsedajúca, pán komisár, je to pre mňa veľká česť a privilegium byť tu dnes popoludní a predstaviť vám stanovisko, e, pozíciu Rady k návrhu všeobecného rozpočtu na rozpočtový rok 2015, e, čo bolo prijaté 2. E, septembra formálne. A toto je nový finančný, viadočný finančný rámec do roku 2020 a malo by to fungovať eh, tak z hľadiska eh, začiatku konca programov v rôznych sektoroch a takisto aj z hľadiska dokončenia programovacieho obdobia za to predchádzajúce obdobie, ktoré sa teraz skončí. Takže rada vzala do úvahy všetky tieto eh, situácie a tieto otázky pri príprave rozpočtu na rok 2015, pričom si uvedomovala, aká dôležitá je môže zabezpečiť finančnú podporu zo strany e, únie v prospech rastu a zamestnanosti a takisto pokračovať v rámci stratégie EU 2020. E, takisto rada vzala do úvahy aj tú skutočnosť, že financovanie programov v rámci Európskej iniciatívy tiež musia byť zabezpečené, takisto aj musí byť zabezpečená disciplína rozpočtov, aj to, čo musí zohľadňovať tento rozpočet, to, akú majú rozpočtovú disciplínu v jednotlivých členských štátoch a preto rada e, musí všetky tieto požiadavky dať dokopy a je potrebné, aby EÚ mala k dispozícii príslušné prostriedky, aby mohla všetky svoje záväzky, ktorým sa zaviazala splniť a takisto, aby mohla konať aj e, rýchlo v niektorých iných e, sektoroch. Takže bolo treba zabezpečiť e, dobrú správu finančných prostriedkov. Sú tu takisto viaceré projekty, ktoré treba podporiť, osobitne pre zamestnanosť mladých. Ďalej Mm, pri, pri, to bolo spomenuté v záveroch rady z, min, z júna a takisto je treba podporiť investície do vedia výskumu, detského rozvoja, takisto e, migrácii je treba venovať príslušnú pozornosť. Vidíme, že toto sú priority rady a pri prijímaní pozície rada e, zohľadnila návrh komisie, ktoré navrhovali úspory v niektorých e, kapitolách, ktoré boli nevyhnutné. E, a boli nevyhnutné, pretože je potrebné zabezpečiť zároveň aj príslušné marže pre platby, ktoré možno budú potrebné v prípade neočakávaných okolností. Takže škrty v rozpočte sa týkajú, alebo boli pripravené na báze hĺbkovej analýzy a aj na báze toho, aké sú skutočné potreby financovania aj to, aké sú možnosti čerpania alebo aká bude možnosti absorpcie prostriedkov v roku 2015. Um, ehm, takže ako vám potom ukážem, e, pozícia rady plánuje um, provizorný rozpočet po roku 2015, e, ktorý už aj po týchto škrtoch e, ukazuje zvýšenie v záväzkoch a platbách v porovnaní s rokom 2015 a jeho návrhom všeobecného rozpočtu. Takže predsedníctvo spolu, spolu s Radou, komisiou a parlamentom e, sa spolupracovala pri príprave tohto návrhu a všetky tri inštitúcie sa snažili dosiahnuť kompromis v prípade rozpočtu EÚ. Tak teraz sa môžeme pozrieť na jednotlivé detaily návrhu rady. bude 145 miliard eur a 144 e, platobných prostriedkov v porovnaní s návrhom komisie. E, Rada navrhovala zníženie záväzkov o 2,1 v objeme 2,1 miliardy eur. A napriek týmto s škrtom tieto záväzky aj platobné, platobné ukaz, vykazajú, vykazujú e, rast oproti roku 2014 a tam musí byť do zvýšeniu 2,4 miliardy v prípade záväzkov, a, čiže to bude o 1,6 to bude do nás odpovedať 3,3-percentnému zvýšeniu rozpočtu. A takisto myslím, že je dôležité zdôrazniť, že pozícia rady neobsahuje žiadny, ne, ob, žiadne prepracovanie rozpočtu EÚ v porovnaní s rokom 2014, ale tiež keď sa porovná tento rozpočet s s tým, čo zostalo z existujúceho rozpočtu a ten opravný rozpočet, ktorý komisia navrhovala na rok 2014, na ktorom vlastne rada naďalej pracuje. A preto, tak ako som spomenula aj predtým, táto pozícia vlastne vytvára rovnováhu medzi požiadavkami, aby bola dostatočná finančná podpora pre podporu jednotlivých programov zo strany EÚ a zároveň na druhej strane potrebu dodržiavať rozpočtovú disciplínu a trvalú udržateľnosť, osobitne vo vzťahu k vyhláseniu, ktorý je súčasťou ehm, pozície rady. A by za rok 2015 možno, že by potom nepostačovali na to, aby mohli ehm, uhradiť všetky finančné požiadavky, ktoré vyplývajú z jednotlivých ehm, kapitol. E, tzv. rál. No, myslím si, že sme doteraz e, dosiahli e, úroveň Nebudem teda, nejdem teraz e, po jednotlivých e, kapitolách a ak by ste chceli nejaké vysvetlenie, tak ja by som sa tomuto mohol venovať, ale myslím si, že pre každú jednu kapitolu um, je ten princíp, ktorý platil v prípade pozície rady, ten predstavuje zvýšenie rozpočtu e, o roku 2014 oproti roku 2014. Takže v závere by som chcel zhrnúť tri princípy, ktoré boli e, vodítkom pri príprave rozpočtu na rade. Predovšetkým je tu potreba sústrediť sa na to, aby sa zabezpečilo dostatočné financovanie pre tie projekty a politiky, ktoré sú najdôležitejšie pre občanov, a to je bojova- boď proti nezamestnanosti, osobitne nezamestnanosti mládeže, podporiť malé a stredné podniky, riešenie medzinárodných kríz, ako je napríklad na Ukrajine, riešenie migračných tokov, humanitárna pomoc, po druhé potreba uvedomiť si e, potrebu a rešpektovať finan- verejné financovanie, aj vo vzťahu k e, tomu všetkému úsiliu, ktorému sú vyzvané členské štáty. My takisto musíme aj tieto náklady držať e, pod kontrolou, pretože e, tiež musíme, dôve, musíme zabezpečiť aj vyššiu efektívnosť európskej administratívy a po tretie musíme zabezpečiť je vysvetlený rozpočet, ktorý má príslušné marže, ktoré budú, ktorý bude takisto schopnosť reagovať na rôzne neočakávané situácie. A chcel by som teda ešte povedať, že pozícia rady predstavuje vyváženú pozíciu, ktorá berie do úvahy tak potrebu, že nie je dostatok zdrojov k dispozícii, aby sa všetky výzvy, preto mi stojí, dokázali ufinancovať a zároveň potrebou konsolidovať rozpočty, čo musí sa diať aj v jednotlivých členských štátoch. A chcel by som zúrazniť, že rotujúce predsedníctvo, teda slovenské predsedníctvo bude spolupracovať s Európskym parlamentom a komisiou pri hľadaní riešenia na 2015, ktorý vezme do úvahy citlivosti a priority, ktoré preukázali všetky tri inštitúcie. A v závere by som chcel poďakovať všetkým za vaše úsilie úsilie aj pozornosť a teším sa na konštruktívnu rozpravu a som tu na to, aby som aj zodpovedal nejaké vaše otázky, ak by ste sa chceli spýtať predsedajúca. Ďakujem pekne, teraz dám slovo komisii a pánovi Dominikovi máte slovo. Thank you, uh, Mr. President, honorable uh, Ďakujem pekne uh, za slovo, ďakujem za dnesnú príležitosť vás osloviť. Prvne sa pustím e, do svojho príspevku, chcel by som zareagovať na slova predsedníctva týkajúce sa súčasného aj budúceho e, rozpočtu. Chcel by som uviezť dve čísla, ktoré sú smerodajné. E, rozpočet na 2014 pokiaľ bude schválený so všetkými úpravami navrhovanými komisiou, bude na úrovni 4 e, miliardy e, pod e, stropom platieb schválených v roku 2013 a rozpočet na rok 2015, pokiaľ bude schválený v tej podobe, ako bol predložený komisiou, bude o 2 miliardy pod úrovňou rozpočtu roku 2013. Takže ešte je ďaleká cesta k, tý, k tej výške eh, výdavkov, na ktorú sme eh, boli eh, navyknutí. Hovorilo sa o určitom zvýšení rozpočtu na roku 2015. Nie, je to pravda v nominálnom vyčíslení. Dochádza práve naopak k zníženiu rozpočtu Komisia musí vyjadriť svoje sklamanie e, týkajúce sa interpretácie e, navrhované rozpočtom rok 2015 zo strany Rady. Komisia už vyjadrila svoj názor na na rozpočtovom trialogu 10. júlu my sme vlastne e, prezentovali názor už pri viacerých príležitostiach. Pri e, terajšom období, ktoré je kľúčové pri schvalovaní rozpočtu, chcel by som poukázať na niekoľko dôležitých aspektov. Koncipovaný bol návrh rozpočtu na 2015 za veľmi náročného kontextu a sú jednoznačne vytýčené ciele, ktoré, o ktoré sa musíme snažiť, ktoré sa musíme snažiť naplniť. Musíme prispieviť k ekonomickému oživaniu. Takisto sme boli poverení e, postarať sa o vyšší, vyšší ekonomický rast a vytvoranie pracovných e, miest aj medzi iným Európskou radou, ktorá potvrdila tieto ciele v roku v, v júni 2014. Takisto musíme zabezpečiť to, aby politické ciele stanovené členskými štátmi a Európskym parlamentom a ktoré boli aj schválené e, v právnom rámci na roky 2014 až 2020. Musíme robiť všetko preto, aby sa toto bolo naplnené. Takisto musíme uhradiť E, doposiaľ e, nesplatené e, pohľadávky za obdobie 2007 až 2013 a takisto refundovať členské štáty aj iných príjemcov v rámci rozumného časového výhľadu. Komisia navrhuje, aby sme maximalizovali využitie dostupných zdrojov v roku 2014 a takisto musíme aj maximálne vybičovať našu flexibilitu. Ak hovoríme o o, o, o ak hovoríme o rozpočte, tak z hľadiska e, posilnenia konkurencie schopnosti chceli by sme zvýšiť e, temer o 30 výšku platieb. To je nevyhnutné z hľadiska e, vykrytia tých redukcií z minulých rokov chceli by sme znížiť vlastne záväzky o pol miliardy a platby o 2,1 miliardy s tým, že 60 eh, krátení sa budú dotýkať mm, vlastne eh, mm, titulu 2.1. A to bezprostredne dopadá na vytvorenie pracovných miest a mladých ľudí. Čo sa týka 1A, tu ide o krátenie vo výške cirka 1,3 miliardy v platbách a napríklad pre, e, e, v prípade výskumu, ak hovoríme o horizonte 2020, to znamená e, krátenie v prípade 600 projektov. To sa dotkne viac než 7 tisíc účastníkov, alebo inými slovami 1400 E, malých a stredne veľkých e, podnikov. E, takisto nastanú aj výrazné redukcie na úrovni 384 miliónov eur v rámci záväzkov, ktoré máme voči susediacim krajinám. Napokon rada pripravuje aj redukovanie administratívnych administratívnych vyhradených prostriedkov na administratívne účely. Musíme zdôrazniť e, tú skutočnosť v tomto kontexte, že to, čo komisia žiada na rok 2015, bude e, dostatujúce e, len ak udržíme pri živote to, čo je v rozpočte 2014 musíme e, uvažovať v tých intenciách, že sa nebudú meniť politické priority. Tie predsa vzýšli e, z, z dlhavých vyjednávaní. Musíme nájsť riešenie, pretaviť ich do ročných e, rozpočtov. Vieme, že nám nepostačovali prostriedky vyhradené na platovné záväzky a preto e, si musíme uvedomiť, že e, rada je nespokojná s tým, že e, sa je snaha tváriť sa, že nič sa nedeje, všetko je v poriadku. Musíme si uvedomiť, e, že je nízka, e, nízka úroveň e, platovných záväzkov je schválená v rozpočte. Pričom si uvedomujeme, že bude, budú potrebné vyššie objemy v priebehu roku. To nie je správny postup, pretože to ohrozuje primeranú mieru likvidity rozpočtu. Preto apelujem na vás, aby ste na to mysleli, keď pracujete s návrhom rozpočtu na rok 2020 2015. Musíme preťať tento začarovaný kruh tým, že e, do rozpočtu 2015 vložíme primerané sumy a budeme s nimi e, aj tak narábať z, e, hneď od januára. Záväz, výška záväzkov výška záväzkov e, musí byť udržaná a to isté sa týka aj tzv. RAL. To sú, zatiaľ, to sú teda doposiaľ nesplatené záväzky z predošlých rokov. Musíme si uvedomiť, že aj e, platby za rok 2014 sú e, ošetrené, podchytené v ďalšom rozpočte. Musíme si uvedomiť, že máme ešte nejakú maržu vo výške 700 miliónov a e, musíme aj aktivovať rezervu vo, výško, vo výške 4 miliard. A e, toto treba pretaviť do života. Čo sa týka e, stránky príjmov na rok 2014, aj v tomto prípade musíme udržať vytýčenú líniu akékoľvek dodatočné požiadavky e, e, na e, balík peňazí, ktoré by uspokojil na nahromadené platby, by nemali byť na úkor príspevkov zo strany členských štátov v neposlednom rade, ak chceme stabilizovať situáciu, tak musíme využiť všetky mechanizmy flexibility, o ktorých sa uvažuje v návrhu rozpočtu na 2015. Musíme sa usilovať o stabilizáciu st- stabilizáciu situáciu. 24. septembra budeme mať e, e, medziinstitucionálne zasadnutie a verím, že sa posunieme dopredu. Chcem sa poďakovať e, parlamentu za iniciatívu byť hostiteľom toho zasadnutia. Chcem Chcem sa poďakovať aj e, predsedovi rozpočtového výboru, pánovi Artva, a aj e, spravodajcom e, pre rozpočet na rok 2014-2015, pani Gardia Zabal, pani Holmeimer a pán Depres. A teraz dáme slovo prvej z dvoch spravodajcov pre rozpočet a bude to pani Holmeier. E, ďakujem za slovo. Vítam predsedníctvo rady v našom kruhu aj e, zástupcov rady. Ja som e, ja, som, ja zodpovedám za tie ostatné hlavy v, v rozpočte. Ale musím povedať, že mm, mnohým veciam nerozumiem. Vytýčili sme si 7-ročný finančný rámec ale e, rada sa prejavuje takým spôsobom, ako keby ona nič nevedela a preto mám obrovský problém pochopiť argumenty rady. Vy ste hovorili, že chcete investíciami podporovať rozvoj, prečo ste potom krátili e, oblasť výskumu a vývoja a aj ďalšie súvisiace oblasti zaznamenali škrty. Humanitárna pomoc v Syrii e, si vyžaduje posilnenie a jedným šmahom e, to zrazu tiež kratíte. Hovorí sa o tom, že e, je potrebné posilniť fond podpory rozvoja a pritom tam navrhujete škrty. Čiže je tam veľa protirečenia. Bolo bolo viacero zasadnutí týkajúce sa rozpočtu, na ktorých som sa nemohla zúčastniť. Musíme si uvedomiť, že e, tých účtov, ktoré bude treba zaplatiť, je stále viac a viac a, a e, objemu peňazí vo forme platieb máme stále menej manej. Myslím si, že e, rada by sa ma zamyslieť nad tým, ako zosúľadiť slova so svojimi činmi. A musíme si uvedomiť, že ak chceme podporovať eh, rast ekonomiky a, a výskum, nemôžeme tam robiť také razantné eh, škrty. No a čo sa týka tých ostatných eh, sekcií parlamentu, myslím si, že v parlamente parlament nebude žiadať žiadne návyšenia, okrem tých, o ktorých bolo rozhodnuté na jar No a potom, čo sa týka štatútu e, zamestnancov, e, vieme, že dochádza k zmenu e, tohto štatútu aj v súvislosti so služobným poriadkom a tam skutočne vznikli určité finančné nároky, ktoré uznávame a budeme v tom konzekventní. No a e, mám niekoľko poznámok aj k, k e, Európskej vonkajšej e, službe. My si e, my si uvedomujeme, že e, e, dostávajú naložené na plecia viac a viac zadaní a pritom e, nemajú na to pridané nejaké peniaze. Myslím, že je absolútne nevyhnutné to, aby sme aby sme zabezpečili e, e, také podmienky, aby skutočne na úrovni európskej diplomácie sa informácie neodovzdávali prostredníctvom YouTube. E, záverom by som chcela povedať toľko, že existujú jednoznačné hrozby nášho rozpočtu, a ktoré súvisia s, s prieťahmi rokovaní a v podstate hovoríme aj o niekoľkých rokoch a domnievam sa, že, že mal by skutočne Európsky súdny dvor skôr e, schváliť e, vlastne to sudcu, ktorý by sa venoval tejto problematike a tým by sa mnohé vystávajúce spore vyriešili. Ďakujem a teraz e, dávam slovo pani Gardia Zabal. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán Zanety, pán komisár. Možno sa to zdá prekvapivé, že Rada a parlament e, sa e, tu sporia o priority, ale naše pozície ohľadom rozpočtu sú veľmi rôznorodé. Vysvetlili ste to značne podrobne, že jedna z najväčších priorít pre európske inštitúcie je obnova hospodárstva a produkovanie rastu a zamestnanosti, hlavne pokiaľ ide o mladých ľudí. Toto sú opatrenia, ktoré musíme prijať krátko a dlhodobo musíme hovoriť o stratégii EU 2020 a musíme sa snažiť, aby EÚ bola konkurencieschopná v dnešnom svete. Na to potrebujeme investovať aby sme e, globálne mohli súťažiť v oblasti vedomostí a preto musíme napredovať v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja, pomáhať malým a stredným firmám, e, musíme budovať infraštruktúru a e, venovať sa aj energii, čo je veľká výzva do budúcnosti. Ale keď teda sa pozrieme podrobne na financovanie sú tu značné rozdiely medzi radou a parlamentom, do čoho chceme investovať. Pozrime sa na to, akú dohodu dosiahneme v týchto dňoch, ale teda keď e, čo zvýšime v týchto oblastiach a vy v rade navrhujete škrety 190 miliárd, e, to sú 35 Eh, miliard eh, pre program Connecting eh, Europe, 35, pokiaľ ide o programy v veľkej infraštruktúre. Takže toto je protirečivé. Je tu protirečenie medzi tým, čo rozhoduje rada, čo rozhodne ECOFIN, čo rada povedala v júni a čo skutočne robíte v oblasti rozpočtu. To, tu sú teda záväzky. Keď sa potrieme na platby, tak situácia je extrémne vážna. Problém je v tom, že uh, vaše vnímanie rozpočtu neošetruje problémy, je to teda práve naopak, zhoršuje ich. Máme milióny neplatených účtov. 2100 miliónov škrtov. Takže toto sú vitálne oblasti komisia Ehm, má teda tiež svoje eh, priority, ale škrtanie platieb nie je tá správna cesta. Musíme jednoducho zaplatiť to, čo dlžíme musíme sa držať finančného rámca. Vy bránite tomu, aby projekty fungovali, projekty, ktoré sú vitálne pre budúcnosť Európskej únie a škrty e, sú vlastne taká dvojsečná e, zabráň e, keď sa teda majú vyriešiť národné financie európskymi škrtmi, tak toto sa nedosiahne. Sú to len malé škrty v rozpočte EÚ a popierate pridanú hodnotu európskeho rozpočtu a ani neukazujete to, že správne chápete jeho štruktúru. E, mm, chcem poprosiť e, talianské predsedníctvo, aby sa venovalo problémam plade. Pozrite sa na potenciálne riešenia v rade. Ak skutočne tento problém vyriešite, tak e, potom tento parlament bude po vašom boku. Budeme s vami spolupracovať bok po boku, aby sme túto situáciu vyriešili. Ďakujem pekne pani Garia Zábal a teraz dávam slovo predsedovi rozpočtového výboru pánu Artuisovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pán minister, pán komisár, chcel by som zdôrazniť, že voľby z 25. mája sa skončili a verdikt bol prísny. Pripomenuli nám, že euroskeptizmus, euroskeptizmus silne že rast treba posilniť. Je tu vysoká nezamestnanosť, ktorá dosiahla zúfale čísla pre mladých na celom kontinente. Malé a stredné podniky, OECD, mm, Menový fond si robia starosti. Takže otázka je, či rozpočet Európskej únie môže toto vyriešiť a či môže obnoviť dôveru. Či e, na odpoveď si musíme najskôr zodpovedať tri veci. Pripraviť finančný, viacročný finančný rámec, ktorý bol schválený na konci roka 2013, kde na sedem rokov sú stanovené stropy výdavkov a úroveň príjmov. Pred eh, voľbami eh, tento rámec eh, vôbec teda neupútal voličov. Demokracia teda musí byť pripravená na svoju revíziu. Môžeme dúfať, že tu bude nejaká pružnosť v oblasti rozpočtu 2015. Nie je tu naliavá otázka predložiť rozpočet, ktorý bude bojovať s danými okolnostiami. Je rozumné, sa e, skrývať v rigidnom rozpočtovom tuneli e, a čakať na možné nehody e, v roku 2012 alebo 2013 sme začali projekty a Európe z hrozí hospodársky kolaps a táto, táto nehybnosť to nerieši. Sme pripravení eh, venovať sa pružnosti, ktorá špecificky a maximálne bude riešiť rozpočet 2015. Po druhé, znovu eh, eh, chcem tu spustiť alarm, pokiaľ ide o platby a záväzky 31. decembra 2013 RAL dosiahol e, veľkú výšku 5 miliárd na konci roka 2010, 23 miliárd koncom roka 2013. A pritom zmluvy hovoria, že Európska únia sa nemôže zadlžovať pretože to spôsobuje problémy operátorom. Tento začarovaný kruh je nezodpovednosťou. E, Európsky rozpočet je skromný. Je tu jedno percento, pokiaľ ide o vlastné príjmy a preto ho musíme vytvoriť a riadiť koherentne. Žiadam radu, aby nám predstavila svoj plán na, na nápravu chyb z minulosti, aby sme vykročili tou správnou nohou. Aké budú zdroje financovania? 300 miliard v oblasti investícií, to, čo oznámil predseda komisie 15. júla. Nemôže ísť o projekty, ktoré v každom prípade budú financované trhmi. Ak Európa chce byť motorom, tak to znamená, že musí prijať aj riziko. A toto prijatie rizika nevyhnutne sa musí odraziť v rozpočte, pretože každý chápe, aká je tu naliehavosť, pokiaľ ide o odzrkadenie rozpočtu na rok 2015 a dôveryhodnosť e, Európskej komisie. A na záver chcem vehementne vyjadriť želanie, aby rozpočet roku 2015 nebol len jednoduchým predlžením bývalých rozpočtov, Znovu musíme začať ísť novou cestou. Európa je v kríze, Európa je ohrozená my sme boli zvolení, aby sme to napravili, aby sme znovu vyvolali v Európanoch dôveru. Ďakujem. Pán Artui, eh, rada si teraz vypočula komentáre a otázky eh, našich kolegov, takže máte teraz slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond, tak sme si e, e, vedomí toho, že je možné revidovať tento viacročný finančný rámec vo svetle makroekonomického vývoja. Toto nie je samozrejme tá správna pôda, kde by sa toto malo riešiť, pretože teraz sa tu venujeme tomu, aby sme um, teda hovorili o rozpočte, návrhu rozpočtu na rok 2015 a v tomto kontexte eh, je podľa mňa správne povedať, že v žiadnom prípade nechceme spochybňovať priority, ktoré existujú. Keď budeme implementovať rozpočtové riešenia, tak sa budeme snažiť o graduálny prístup, postupný eh, program. Sú tam dva také základné kamene. Predovšetkým som sa snažil objasniť už v prvom vstupe to, že stanovisko rady e, vytvára lepší rozpočet na rok 2015 v porovnaní s predošlým rokom. Keď e, berieme teda do úvahy nedávne Eh, opravné rozpočty, ktoré predložila komisia na rok 2014, ktoré rada ešte stále analýzuje. Stanovisko rady je východiskovou pozíciou, eh, kde nevytvárame nejaké iné úrovne, a máme tu e, na druhej strane ešte vyhlásenie v prílohe, vyhlásenie komisie, kde sa hovorí o opravných rozpočtoch, ktoré budú predložené v prípade, že to bude nevyhnutné. To sa bude týkať platieb. K otázke konkurencieschopnosti a rastu, ako aj zamestnanosti, okruh 1a, tak pripomeniem čísla pretože stanovisko rady e, k, tejto, k tomuto okruhu sa hovorí o záväzkoch na úrovni 17,1 miliardy, kde je to vlastne znížené oproti návrhu komisie o 325 miliónov ale je tu aj náraz od, e, oproti rozpočtu na rok 2013 o 6, asi 630 miliónov. Hovoríme o 14,2 miliardách eur zníženie uh, o 1,3 e, milióna. Nič menej, je to ale náraz v porovnaní s rozpočtom z minulého roka o 2,1 miliardy. Myslím si, že je tiež dôležité zdôrazniť aj to, že tu nie sú žiadne škrty v porovnaní so stanoviskom komisie v rámci tohto okruhu ktorý sa týka zdrojov pre malé a stredné firmy a investícií do výskumu a vývoja programu COSMI. Takže ani vzdelávania, ani inteligentného rozvoja eh, Erasmu Plus sa to netýka. Takže platby na horizont 2020 a mechanizmus na prepájanie Európy, tak tu sme videli škrty a zníženia a tieto sa sústredili práve na tento okruh. To navrhovala rada. Nič menej tu bol náraz v porovnaní s predošlým rokom. V platbách takmer o 60%, horizont 2020 viac ako 30%. Rada si plne uvedomuje, ako dôležité aký dôležitý je európsky rozpočet, akú má úlohu v obnove rastu a zamestnanosti. Zvlášť sa to týka súčasnej situácie, kde sa snažíme vymaniť sa zo súčasnej hospodárskej krízy. A dúfame, že zabezpečíme primerané financie pre európske priority, zvlášť pre mlado, mladých ľudí a pre ich zamestnanosť. Chceme financovať projekty v vlasti výskumu a inovácií a tiež podporovať malé a stredné firmy. Ale ako sme už povedali predtým, rada tiež musí byť realistická v príprave európskeho rozpočtu na základe um, úrovne uh, absorpcie a využívania, teda schopnosti absorbovať európske financie. Nič menej by som chcel poďakovať za túto veľmi zaujímavú a konštruktívnu výmenu názorov a som si istý, že ak plne pochopíme naše vzájomné stanoviská, tak dosiahneme dohodu k rozpočtu na rok 2015 a domnievam sa, že dnešná rozprava je vynikajúcou východiskovou pozíciou a talianské predsedníctvo sa bude snažiť o dohodu v konštruktívnom duchu, aby sme čo najlepšie splnili očakávania Európanov, pretože si plne uvedomuje tú skutočnosť, že Európa potrebuje rozpočet kde sa očakávania občanov naplnia. Som presvedčený, že spoločne Rada, Parlament a Komisia zvládne a nájde správne prostriedky na to, aby sme tieto ciele dosiahli. Návrh rozpočtu na rok 2015, ďalšia téma nášho programu je vyhlásenie Rady a komisie o štruktúrálnych nedostatkoch platobných prostriedkov v rozpočte programu Horizont 2020 Otváram rozpravu a slovo dám znovu rade pán Zanetik.